Morning, Dobré ráno, dámy a páni, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Zahajujem ranné rokovanie výboru REGI. Ďakujem, že ste prišli tak skoro a sme pripravení hlasovať, e, sme uznášania schopní. Môžeme sa pustiť do hlasovania. Prvým bodom na hlasovacom zozname je správa osobitných nástrojov pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofy v nadväznosti. Eh, na zasadnutí 6. februára sme sa rozhodli, že uplatníme zjednodušený postup eh, v zmysle, eh, článku, v zmysle pravidla 52 po konzultácii s tieňovými a koordinátormi predseda rozoslal návrh správy. Návrh správy hovorí o prioritnej osi so spolu, s, s financ, spolufinancovania vo výške 100 v reakcii na prírodné katastrofy, ale s tým, že nie viac ako 5 celkovej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v členskom štáte v rokoch 2014-2015 možno využiť pre tieto účely. E, pozmeňo, e, e, pokiaľ ide piatok, bol, piatok 17. marca bol termín na podanie námietok. Predsedníctvo či sekretariat nedostali žiadne námietky do tohto termínu, takže správ, konštatujem, že správa je schválená. Navrhujem, aby sa výbor dohodol, že požiada plenárku o súhlas v zmysle pravidla 69c, aby sme mohli spustiť rokovania um, ohľadne pozmenenia návrhu komisie, ktoré je v správe, ktorá bola schválená a aby rokovací tým pozostával zo mňa ako spravodajkyne a predsedkyne a tieňových správodajcov. Môžeme potvrdiť e, toto konštatovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. And the decision is approved. Rozhodnutie je schválené väčšinou. <laughs> This is unique. This is unique. Thank you. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. To je prvá časť hlasovania, prvé hlasovanie, druhé. Hlasovanie sa týka správy z vlastne, správy z vlastnej iniciatívy pána Novakova, správna skladba zdrojov financovania pre Európske región, vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ. Viete, čo sa, viete, aká je história tejto správy, pán Novakov, chcete niečo uviezť? Nie, dobre, ďakujem. Poďme preto hneď k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 25. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 26. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 30. Za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že je zamietnutý. Overíme si, dobre, overíme si číslo 30, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, zamietnutý. Ďakujem. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 32 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 34 za, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 37 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 42 za, proti, zdržali sa, overíme, 43 overíme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, je, tento návrh je zamietnutý. Číslo 43 za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis číslo 1. Proti, zdržali sa, prijatý. Návrh výboru pre rozpočet 1 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis číslo 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Číslo 68 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis číslo 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis číslo 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 88 za, proti, zdržali sa, myslím, že bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 89 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 94 za, proti,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 zamietnutý. Kompromis 12. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh rozpočet 13. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis číslo 13. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 14. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh rozpočet 9 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je prijatý, ale overíme. Takže číslo 9, e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A zamietnutý. Návrh je zamietnutý. Návrh rozpočet 10 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. 149 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 150 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. 157 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme. Overíme 157. E, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A ten bol zamietnutý. Kompromis číslo 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. 171 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme, v poriadku, 171 overíme, hlasujeme. Končím hlasovanie a je e, zamietnutý. 172 za, proti, zdržali sa, prijatý. 173 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 178 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 180 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Návrh rozpočet 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Návrh rozpočet 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. E, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. Číslo 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. E, návrh 3, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh číslo 4, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh číslo 6, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh číslo 7, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Číslo 8, za, proti, zdržali sa, prijatý Číslo 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 19 za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. 22. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 23. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh e, Agri A. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri B. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri C. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri D za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri E za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri F za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri G za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri H za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri I, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 1, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 3, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 5, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 10 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 13, nie 12. Agri 13 za, za, Agri 13. Budeme pokračovať Agri 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Agri 14 za, proti, e, zdržali sa zamietnutí, Agri 15 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Agri 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 17 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 24 za, proti, zdržali sa, e, zamietnutý. Agri 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 26 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 27 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 28 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 30 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Postup, pristúpime k záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Správa bola schválená. Gratulujeme, pán Novakov. Budeme pokračovať ďalším bodom, ďalším stanoviskom, prepačte. Pani Breso je spravodajkyňou predlženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva. Pani Breso tu nie je, takže môžeme priamo pristúpiť k hlasovaniu. Začneme pozmejúcim návrhom 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí 78 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 79 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 80 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu alebo ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, pozmeňujúcemu návrhu 281. Je niekto proti pozmeňujúcemu návrhu ústnemu? Nie. Takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhom 81 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1, za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz pozmeňujúci návrh 83 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie. Tak 83 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 85 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 86 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 92 za, proti, zdržali sa prijatí. 93 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 94 za, proti, zdržali sa prijatí. 95 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. si návrh 98 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 99 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 100 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. 101 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 103 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 104 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 106 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 107 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 108 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 110 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 111 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. pozmenujúci návrh 114 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmejúci návrh 125 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz 126 eh, s ústnym pozmeňujúcim návrhom, niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie. Takže budeme hlasovať 126 s ústnym pozmenením za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 128 za, proti, zdržali sa, prijatý. 130 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 131 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 11 za, proti, prijatý kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 137 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 140 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 139 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 142 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 145 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 146 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 147 za, proti, zdržali sa prijatí. 148 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 149 za, proti, zdržali sa prijatí. 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa prijatí. Takže skontrolujme si to, pretože to nebolo úplne jasné. Pozmeňujúci návrh 14 si overíme v elektronickom hlasovaní. Pozmeňujúci návrh 14, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je otvorené. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Takže pozmeňujúci návrh 15, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 16 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 17. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí, Pozmeňujúci návrh 18. Za, proti, zdržali sa, prijatí, Pozmeňujúci návrh 19. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí, Pozmeňujúci návrh 20. Za, proti, zdržali sa, prijatí Teraz prejdem k pozmeňujúcemu návrhu 21 s ústnym pozmeňujúcim návrhom je niekto proti nemu? Nie, takže budeme hlasovať. Pozmeňujúce návrh 21 s ústnym pozmenením za, proti, zdržali sa prijatí. 22 je bezpredmetný. Vodné ustanovenie 6 s ústnym pozmeňujúcim návrhom je niekto proti. Vodnému to návrhu nie, takže za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 27 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, teda 14, pardon, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 30 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 31 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí prijatý. Pozmeňujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 46 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 59 s ústnym pozmenujúcim návrhom. Je niekto proti tomuto ústnemu pozmeneniu? Nie, takže 59 s ústnym pozmenením za, proti, zdržali sa prijatí. 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 62 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 64 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 65 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 66 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, takže to si overíme. Pozmeňujúci návrh 66, elektronická kontrola, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Ja som to nevidela. kompromis 20 za proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz prejdeme k ústnemu pozmenujúcemu návrhu, k úvodnému ustanoveniu 21. Je niekto proti tomuto ústnemu pozmeneniu? Nie. Než budeme hlasovať, úvodné ustanovenie 21 s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz prejdeme k záverečnému elektronickému hlasovaniu. Hlasovanie je otvorené. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. A stanovisko bolo prijaté. Ďakujem pekne. The next, the next uh, vote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 Amendment 77 in favor, against, abstentions rejected. And we go to the final vote now, electronic vote. The vote is open. Hlasovanie je ukončené a stanovisko bolo prijaté. Gratulujeme, pán Van Miltenburg. Dobre. Teraz prejdeme k správe. Internetové pripojenie pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť. Európska gigabajtová spoločnosť a 5G. Spravodajca je pán Luer. Chcete niečo povedať? No, nech sa páči. No, za bežných okolností. Uh, Nepreberám správy a správ, úlohu správodajca, pretože, ale teraz som to tak urobil, pretože to je dôležité, dôležitá správa. No a ja, by som chcel poďakovať kolegom za spoluprácu pri tejto správe a za mnohé kompromisy. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A začneme kompromisom 1. A kto je za? Proti? Zdržali sa? Bolo to prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme k pozmeňujúce návrhu 10. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za,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 proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz záverečné hlasovanie, elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasujte prosím. Nejaké otázky? Hlasovanie je ukončené. A stanovisko bolo prijaté. Gratulujeme spravodajcovi. And uh, our last vote for to... Naše posledné hlasovanie na dnešok eh, je hlasovanie k e, stanovisku pani Damato o podpore internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách. Chcete sa vyjadriť, pani Damato? Nie, takže začneme hlasovať kompromisom. Jednak to je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňovací návrh 58, kto je za, proti, zdržal sa niekto to prijaté. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 64, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Pozmeňovací návrh 65, za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Pozmeňovací návrh 13, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 14, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 15, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 66, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 67, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 68, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 16, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 19, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 22, 2 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 31 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 5, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 35, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý.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 prijaté. Gratulujem pani Damato. Ďakujem pekne. Takže týmto bodom končíme hlasovanie. Ďakujem pekne. Bola to dobrá práca. Nasledujúcim bodom programu tu v výbore Regii Poprosím vás, poprosím vás, utište sa. Pokiaľ opúšťate sálu, poprosím, urobte tak v tichosti. Pokiaľ je to možné. Nie, nie je to možné. Okay, we continue. Dobre, budeme teda pokračovať. A, a síce posúdením návrhu správy, ktorú pripravila pani Westphal so zaujímavým názvom Základné piliere politiky súdržnosti EÚ po roku 2020. Koncom minulého roka eh, Regi sa eh, rozhodol pre eh, správu z vlastnej iniciatívy na mm, pod titulom Základ piliere politiky súdržnosti EU po roku 2020 a bola menovaná pani Westphal ako spravodajky. Je to prvá, prvé stanovisko o parlamentu k hlavným pilierom modernizácie politiky súdržnosti po roku 2017, júni 2017, uskutočnil sa workshop k základným pilierom politiky e, súdržnosti e, s oddelením pre politiky e, B. Plánovali sme si hlasovanie v našom výbore v maji počas mimoriadného zasadnutia. A teraz Navrhujem, aby e, termín pre predkladanie pozmeňovacích návrhov e, bol 30. E, marec, aby bol dostatok času aj pre stretnutia tieňových spravodajcov. A teraz dám slovo pani Westfal, aby nám odprezentovala návrh svoje správy. Ďakujem pekne, pani predsednička, príjemné dobré ráno všetkým, aj keď už sme e, dohlasovali. Pred nami je ešte e, náročný pracovný deň. Áno, je to nielen zaujímavý názov, ale aj zaujímavá práca, ktorá je pred nami, pretože diskusia o budúcnosti regionálnej politiky sa už začala. A tým e, nemám na mysli len otázku, roku, aké reformy by mohli byť účinné, respektíve aké vylepšenia potrebujeme. Včera sme tu mali pána podpredsedu komisie, pána Katajnena, a aj včera som kriticky poznamenala, o čo tu skutočne ide. Ide tu e, o otázku um, či po roku 2020 vôbec ešte európska e, regionálna politika e, bude existovať. Pretože keď si na jednej strane pozriem bielu knihu pána predsedu komisie Junckera a pozriem sa na scenár 4, e, mám svoje mierne pochybnosti, či ešte skutočne existuje. A ak e, si potom ešte prečítate interviu s komisárkou Jourovou, dostanete veľké pochybnosti, pokiaľ ide o budúcnosť regionálnej politiky, pretože e, vyslovne konštatuje, že nevie, e, koľko finančných prostriedkov v budúcnosti bude k dispozícii pre koheznú politiku. Citujem, či vôbec nejaké budú. Milé kolegyne a kolegovia, my musíme skutočne e, veľmi e, dobre dbať na to a dať pozor na to, aby kohezná politika nebola odstránená. Tento vynikajúci nástroj európskej solidarity, tento jedinečný nástroj pre rast a pracovné miesta, e, tento nástroj, ktorý robí Európu citovo, pocitovo priateľnou a dobrou pre ľudí priamo na mieste. Ide o to, aby toto nebolo e, zničené. E, moja správa toho e, mnohé ujasňuje. Potrebujeme silnú, modernú politiku súdržnosti. Pritom však niektoré veci by mali zostať také, aké sú, niektoré zase by mali byť vylepšené. E, chcem sa najprv sústrediť na to, čo by mohlo e, zostať ako doteraz. Myslím si, že e, nevyhnutné je primerané finančné vybavenie. Regionálna politika môže zvládnuť viac úloh len vtedy, ak bude mať k dispozícii viac finančných prostriedkov a nie menej. Okrem toho si myslím, že všeobecná štruktúra regionálnej politiky je a bola účelná a preto by mala byť ako taká zachovaná. To znamená, že aj naďalej, a na to kladiem dôraz, by mali byť podporované všetky regióny v Európe. Samozrejme s ťažiskom na tie menej rozvinuté, ale aj e, regióny v procese prechodu a aj rozvinutejšie regióny potrebujú európske podporné prostriedky. To sa osvedčilo v každom ohľade. Aj e, tematické koncentrovanie sa považujem za účelné. Krok preč od e, podporovania všetkého možného bol krokom správnym. Je totiž treba podporiť tie projekty, ktoré sú inovatívne, projekty, ktoré vytvárajú pracovné miesta a rast a chránia tiež životné prostredie. Milé kolegyne, kolegovia, čo by malo byť zlepšené? Myslím tu na tri body. Po prvé, a to tiež nie je tajomstvom, ide o zjednodušenie. O tom neustále hovoríme. Táto téma je s nami už dlhý čas Neustále e, sú tu sťažnosti ohľadne prílišnej byrokracie. Myslím si, že administratívne náklady musíme naozaj e, znížiť. Ide mi tu o to, aby sme prelomili začarovaný kruh. Žiadatelia robia chyby potom mm, sú nové pravidlá na zamedzenie týchto chýb, ale nové pravidlá, e, pravidla vedú k neistote. Táto neistota opäť e, spôsobuje, že dochádza ku chybám. Prečo sa neuberáme úplne novou, inou cestou? Cestou novou, cestou nekonvenčnou? Mm, chcem tým povedať, že ten, kto už dlhé roky pracoval dobre a bez nejakých e, väčších chýb, e, ten by mal mať e, možnosť vyplňať menšie množstvo formulárov a možno by sme ho ani nemuseli tak prísne kontrolovať. Okrem toho by na zjednodušenie mali slúžiť niekoľké pravidla spoločné pravidlá pre všetky fondy. Aj e, e, toto neustále počúvame, že by prácu priamo na mieste veľmi zjednodušilo. Z mojich e, diskusí tiež viem, že harmonizácia pravidiel dotácií bola veľmi účelná. Okrem toho si viem dobre predstaviť, e, že by sme mali databázu e, pre tieto subvencie, akúsi platformu na internete, kde by sa komúny mohli informovať. Druhá téma, flexibilita. Považujem za dobré, že tu máme túto e, že sa tu sústreďujeme na jednotlivé témy. Zároveň však naše komúny musia e, dokázať reagovať na nepredvídané udalosti. Utečenecká kríza to je veľmi obľúbený príklad, ale máme aj ďalšie príklady, napríklad technický pokrok v jednotlivých regiónoch. Na toto musia naše komúny a regióny reagovať. Aby sme dosiahli túto flexibilitu, navrhujem, aby e, sa e, istá časť kohezných prostriedkov zadržala a potom po 4 či 5 rokoch sa pozrieme na to, aké nové výzvy sa objavili a dá sa primerane rýchlo reagovať. Považovala by som za dobré, ak by táto rezerva bola k dispozícii na úrovni celého programu. Okrem toho, by bolo dobré, ak by operačné programy sa dali prispôsobovať jednoduchšie a ľahšie. Tretí bod. Domnievam sa, že by sme princíp partnerstva, za ktorý sme tak tvrdo bojovali, mali naďalej posilniť. V aktuálnom podpornom období tento princíp v niektorých regiónoch funguje veľmi dobre v niektorých trochu horšia, v niektorých nefunguje vôbec. Viem si dobre predstaviť, že by sme jednoducho predpísali, že je povinné dodržiavať tento princíp. A potom stručne ešte niekoľko ďalších bodov. Nemalo by vás udiviť, že by sme sa mali zasadzovať o to, aby výsledky Urban Agenda boli aj v budúcnosti zohľadňované v politike súdržnosti. Okrem toho sa musíme postarať o lepšiu viditeľnosť štrukturálnych fondov. Za týmto účelom bude k dispozícii osobitná správa, preto to tu spomínam len na Margo. Okrem toho by e, malo byť jasné, že finančné nástroje môžu byť účelným doplnením. E, regionálna politika ale však vo všeobecnosti vychádza zo subvencií. A čo sa týka oblastí politík, aj e, keď ešte nemáme nasledovníka pre stratégiu 2020, predsa len je jasné, že štrukturálne fondy sa musia postarať o nové pracovné miesta, rast, inovácia, boj proti klimatickým zmenám. Kolegyne, kolegovia, na záver ešte niekoľko slov k samotnému procesu. Táto správa má byť hotová uprostred júna presne v období konania sa kohezného fóra v komisii. Preto budeme už v regii hlasovať v maji a ja sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a teším sa aj na doplňujúce myšlienky. Niektoré formulácie som prevzala e, k článku 16 od kolegu van del Nistelroja mm, a to pripomienky, na ktorých sme sa dohodli v rámci našej politickej skupiny, e, kde môžeme e, mať nejaký odlišný názor, mm, aj napriek tomu odlišnému názoru dúfam, že sa nám nebude všetko, že sa nám všetko neskomplikuje prílišným počtom pozmeňovacích eh, návrhov. Musíme totiž bojovať boj eh, ktorý a bitku, ktorá sa nedieje medzi nami tu, ale e, medzi nami a druhou stranou a ktorej výsledkom je, že budúcnosť politiky súdržnosti zostane zachovaná. Ja chcem túto súdržnosť, túto politiku súdržnosti, tak aby bola flexibilná, zameraná do budúcnosti a mala európsku pridanú hodnotu. Mojím cieľom je vypracovať e, precízny, relatívne krátky, prehľadný text tu vo výbore a spoločne e, s parlamentom bojovať e, tento boj. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Westfal a teraz začneme diskusiu s tieňovými spravodajcami. Pán Hetman, ďakujem pani spravodajkyňa kolegyne, kolegovia. E, poprvé by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni za túto správu. E, je to naozaj výborné čítanie. Musím povedať, že súhlasím s väčšinou toho, čo je tu napísané. Samozrejme, budem mať nejaké pripomienky, ale e, myslím si, že na začiatku našej práce tá základňa pre kompromis je veľmi dobrá. Keď diskutujeme o koheznej politike po roku 2020, som smutný z toho, že musíme opäť e, povedať, že toto je tá najdôležitejšia investičná politika v Európskej únii, ktorá musí byť zachovaná, v ktorej treba pokračovať. E, myslím si, že ak by e, bola rozporovaná, že by to bola veľká chyba, veľká chyba v Európskej únii. Často hovoríme o podpore e, politiky súdržnosti, že chceme, aby táto politika bola viditeľnejšia. Sme e, e, prekvapení z toho, že naši občania nie sú informovaní o výsledkoch tejto politiky. Kladiem si otázku, ako môžu, môžu byť ľudia spokojní z tejto politiky, keď my sami v našich interných diskusiách túto politiku spochybňujeme potrebujeme. A zdá sa mi, že musíme presvedčiť samých seba, že toto je tá najdôležitejšia politika do dnešného dňa v Európskej únii. Nemám e, pochybnosti, e, že e, po roku 2020 sa nám podarí e, dobré zdroje alokovať pre túto e, politiku. E, treba zabezpečiť prístup k rozpočtu. Škrty v rozpočte nemôžu byť ospravedlnením zlého riadenia finančných prostriedkov pre túto politiku. Aby, aby, aby táto politika aby nás mohla všetkých urobiť optimistickými a by mala eh, podporovať vzťah k Európskej únii medzi našimi eh, občanmi. Potom by sme eh, mali všetci spolupracovať a urobiť určité zmeny. A ak sa nám podarí toto urobiť, potom nebudeme už viac potrebovať takto podporovať túto koheznú politiku. Niečo, čo je veľmi známe všetkým, zjednodušenie. Pani spravodajkyňa to tiež spomenula. Tí, ktorí budú profitovať z tejto politiky, sú zavalení tými byrokratickými e, pravidlami, tými administratívnymi prekažkami, ktoré musia prekonať, aby sa dostali k finančným prostriedkom. Som šťastný, e, že spravodajkyňa sa uberá rovnakým smerom. Potrebujeme viac dôvery e, v našich príjimateľov. Mám sen môjim snom by bolo, že všetci tí, ktorí vytvorili všetky tieto pravidla a podmienky v rámci politiky súdržnosti, eh, by eh, sa, si zasadli eh, na tú jednu spoločnú stranu stola, čiže že by sa snažili to implementovať, požiadať o peniaze, e, všetko predložiť a potom by zvážili po tejto práci to, čo robia dnes. E, ďalej synergie. Druhý e, druhá vec, ktorú by som chcel dnes spomenúť. Musíme tam mať synergie medzi Horizontom 2020, medzi FC fondami ak táto synergia bude skutočná, potom výsledky koheznej politiky budú lepšie viditeľné. Tretí bod, flexibilita, je samozrejme z môjho pohľadu, že treba vypracovať plán, treba si dobre naplánovať, na čo chceme vynaložiť naše peniaze, ale dnes v súčasnosti zmeny, ktoré sa dejú sú také, že skutočne musíme zapracovať do celého rámca aj flexibilitu. V opačnom prípade nás realita predbehne. Musíme byť flexibilní, musíme byť schopní um, zohľadniť takéto zmeny. A ďalej, nechcem zachádzať do jednotlivých podrobností ohľadne partnerstiev, pretože pán spravodajca eh, o tom, pani spravodajkyňa o tom hovorila už pomerne obšírne. Samozrejme, granty. Uh, treba zachovať a ďalšie prostriedky, tie granty potom musia len doplňať. Čiže to sú tie finančné prostriedky, ktoré e, netreba potom preplácať späť. Samozrejme, môžeme diskutovať o možnosti e, zavedenia zmiešaného systému. Môžeme mať na jednej strane granty, ale v rámci toho istého projektu môžu, môžu byť dispozícii aj úvery. A pri niektorých situáciách, ak príjimateľ implementoval dobré projekt, tam potom napríklad môžeme zrušiť úrokové miery alebo možno odpustiť časť úveru a to by bol obrovský stimul pre ďalších príjimateľov, aby pripravili, aby vykonali svoje projekty um, veľmi dobre. Ja myslím, že tých príjimateľov um, bude čoraz viac, ak sa vyberieme takouto cestou. A čo je pre mňa ešte dôležité, najdôležitejšie vlastne na to, aby to celé fungovalo, na to, aby sme všetci my, ktorí e, prídu aj po nás e, do parlamentu, aby nemuseli opätovne a opätovne diskutovať, prečo, proje, prečo nie je rozpočet v súlade so štandardmi, tak aby nemuseli znovu diskutovať a prečo opäť došlo k týmto všetkým omeškaniam. Na to musíme tie zmeny vykonať teraz všetky programy musia začať v tom istom čase. Ale čo to znamená? My, e, musím, my sa musíme vedieť zorganizovať predtým. Musíme všetko ukončiť a doladiť včas. Možno, že to bude trošku znieť provokatívne, ale myslím, že nadišiel čas, aby sme nielen ukázali výsledky koheznej politiky, ale aby sme ukázali našim občanom, ako by vyzerala realita, ak by občania neboli schopní využívať výsledky koheznej politiky. Ukázali by sme, ako by to všetko vyzeralo, ako by vyzerali naše komunity bez pomoci politiky súdržnosti. Vysvetlili by sme im, že bez tých desiatok tisícok projektov by bolo oveľa menej zamestnaneckých miest, ciest, a ako, aký vplyv by to malo na celkovú kvalitu života. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, po tom, čo som si vypočul z úst kolegov, Musím povedať, že už v zásade bolo povedané všetko to, čo som chcel uviezť ja. V podstate sa dotkli všetkých odporúčaní, ktoré som chcel na dnes ja. Plne súhlasím s pani spravodajkyňou aj s predrečníkom. Samozrejme, politika súdržnosti musí pokračovať. Táto politika by nemala vyvolať žiadne pochybnosti alebo námietky treba ju zjednodušiť, treba flexibilitu. Chcem zdôrazniť, že aj, aj pán Hetman to uviedol, ide o dôležitú otázku, do, do, ide o dôležitú otázku pre mňa aj pre moju skupinu. E, kolega hovoril o synergiách medzi FC a štruktúrálnymi fondami. Aj myslím, že je to otázka, na ktorej by sme mali ďalej pracovať. Potrebujeme synergie a potreba synergií by mala byť zdôraznená aj v, aj v našej správe. Samozrejme, predložíme pozmenujúce návrhy, pôjdu zrejme týmto smerom. Chceme zdôrazniť potrebu pokračovania a posilňovania koheznej politiky do budúcna. Nebudem opakovať teraz všetky argumenty, ktoré už e, spravodajkyňa či kolega e, z EPP odprezentovali. Naša skupina bude konštruktívna, podporí správu a ja dúfam, že vo finále budeme všetci spokojní s našou prácou. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším tým je pán Fan Miltenburg. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Možno, že predtým, než sa začneme hrať so všetkými blokmi, aby sme vybudovali novú politiku, by sme sa mali dohodnúť nad základmi, ako mal vyzerať náš zásadný prístup. Um, rozložíme celý dom, e, postavíme niečo úplne nové, alebo ideme cestou len nejakej miernej renovácie. Myslím si, že pani spravodajkne ide cestou druhej možnosti a ja plne s ňou súhlasím. Ehm, malo, mali by sme zachovať e, hlavnú časť súčasnej politiky, ale predsa len treba niektoré časti skvalitniť, napríklad e, otázky týkajúce sa auditu, kontrol. A tu podporujem zámer spravodajkyne. Mali by sme nastaviť ten istý súbor pravidel pre všetky fondy a jednotný systém auditov. Potom, pokiaľ ide o flexibilitu, vítam to, čo navrhla komisia v rámci omnibusu Potrebujeme takéto opatrenia, aby sme mohli riešiť napríklad výzvy, ktoré súvisia s utečeneckou krízou. Preto súhlasím s pani Westphal, že potrebujeme koherentný transnárodný prístup, ktorý um, ktorý by sme mali riešiť v súvislosti s legislatívnym balíčkom po roku 2020. Ale predsa len je tam jedna dôležitá časť správy k flexibilite, ku ktorej sa mi vynára zo pár otazníkov. To súvisí s tým, že by sme e, mali mať nealokovanú rezervu pre nepredvídateľné udalosti a zjednodušenie možností e, opätovného, programu, opätovného programovania. Viete, že toto by sa malo udiať len vo vynimočných situáciách, ktoré, a, e, tak, takýto krok musí byť dobre vyvážený. Opätovné programovanie môže byť kontraproduktívne a môže ohroziť predvídateľnosť e, um, ďalších stratégií. A ja teda rozmýšľam nad tým, že ak, o, aký, o akých uh, okolnostiach hovoríme? Čo navrhujete? Ja predpokladám, že všetko to musí byť stále napojené na tematické ciele, ale predsa len by som rád vedel, čo sa udeje, ak regióny nevyužijú vo finále rezervu, čo sa potom udeje s finančnými prostriedkami v takejto rezerve. A potom ďalšia vec, nesúhlasím. Uh, Eh, s tým, čo sa uviedlo o makroekonomických kondicionalitách. Ja som za makroekonomické kondicionality, pretože to zvýšuje pretože to zvyšuje eh, a, a, a posilňuje jednotlivé politiky a znižuje sa tým um, eh, a lepšie, lepšie sa tým využívajú fondy. Ak si naozaj želáme silné ekonomické riadenie a lepšie koordinovanie politiky medzi členskými štátmi, potom naozaj musíme nastojiť a zacieliť sa aj na európsky semester, pretože to súvisí s, národným, s národnými makroekonomickými politikami. Ak tu začneme vytvárať teritoriálny rozmer, celý proces koordinácie európskeho semestra môže stratiť svoje zacielenie a, ale na druhej strane rozumiem aj tomu, čo hovoríte vo svojej správe ohľadne spôsobu, ako rieši demografické zmeny. Áno, je to skutočná výzva a fondy si môžu zohrať svoju úlohu, ale nemali by sme to robiť len tak, že nav- navýšime fondy. Ja si myslím, že tie regióny, ktoré čelia demografickým výzvam, musia využiť, e, využívať fondy FC inteligentným spôsobom, aby sme sa vyhli e, moz, unik, uniku mozgov. Naozaj musíme im investovať do tvorby zamestnanických miest a tak vlastne e, zabraníme ľuďom, aby mali potrebu odchádzať zo svojich regiónov. Potom, pokiaľ ide o spoluprácu medzi regiónmi na paneurópskej úrovni, to je um, Eh, v, tom, v tomto momente regióny napríklad v rámci iniciatív nemôžu financovať svoje projekty v rámci Interreg C. Nemôžu investovať napríklad do demonstračných projektov, môžu si len vymieňať informácie na transnárodnej úrovni v rámci Interreg C. Aby sme umožnili, uľahčili investície, mali by sme navýšiť rozpočet pre Európsku územnú spoluprácu a možno, že otvoriť aj možnosť v rámci Interreg C, v rámci súčasnej iniciatívy do budúcna pre priame investície v regiónoch. Chcem poďakovať pani spravodajkyni za návrh správy a ja dúfam aj so všetkými tieňovými a kolegami, že sa nám podarí e, pripraviť návrh správy taký, e, aby bol ešte ambicioznejší, pretože všetci potrebujeme aj tú ambíciu na to, aby sme pokročili e, v otázke politiky súdržnosti po roku 2020. Ďakujem veľmi pekne, pani Damato je ďalšou tieňovou spravodajkyňou. Ďakujem veľmi pekne, pani, spra- pani predsednička. E, som povďačná kolegyni Westfall za tento prvý návrh, ktorý nás vlastne uvedie do diskusie o tejto téme. A preto náš výbor by mal udať smer smerom k dôležitým politickým voľbám. Chcem zdôrazniť, že samotné princípy zmluvy ako solidarita, e, ekonomická súdržnosť a tak ďalej, tieto všetky by mali byť um, určite súčasťou každej reformy a mali by sa pretaviť aj do konkrétnych krokov a opatrení. Nemali by sme preto preto je to veľmi dôležité pre celú Európu aj pre e, občanov. Pokiaľ ide e, nabadám, aby sme boli pozorní, pokiaľ ide o zrodenie európskeho projektu. Um, Možno, že zajtra v Ríme e, budú všetci veľmi entuziastickí, najmä tento týždeň a potom sa bude v, na pléne hlasovať o nových opatreniach. Ja som našla v práci, ja v materiáli kolegyne veľmi veľa pozitívnych bodov. Sú, súhlasíme s tým, čo hovorí respektíve nesúhlasíme s tým, čo hovorí o kondicionalite um, Hovorí sa tam o tom, že e, ekonomické riadne to všetko malo recipročné a preto si želám, aby, aby naš, naše rozpory ohľadne článku 23, dúfame, že tieto rozpory si nájdú nejaké svoje vyjadrenie minimálne aspoň v nejakej správe iniciatívnej No a z tohto výboru, z výboru regií, eh, by mal byť vyslaný jasný odkaz, aby sme potom nastavili dobrý smer smerom k novému nariadeniu. Mm, napríklad v odseku 7 sa hovorí o nealokovanej rezerve, hovorí sa tam o zjednodušení alebo preprogramovaní a hovorí sa tam aj o nepredvídateľných okolnostiach a charakteristikách každého regiónu. Samozrejme, chcem ešte zdôrazniť to, čo sa udialo v lete a na jeseň v nadväznosti na udalosti a prírodné um, katastrofy a predpoklad, predpoklad nepridateľných udalostí, o, ktoré sa, o ktorých sa tam hovoril, a myslím si, že takéto ta, takýto predpoklad môže byť veľmi užitočný nadväznosti na udalosti, ktoré sa udiajú, môžu sa udiať. Potom, pokiaľ ide o odsek 15, Um, myslím si, že sme aj za iné ukazovatele, než je HDP. Predsa pri metodike vychádzame z troch, z troch pilierov, ale žiadna metodika nie je ideálna. Um, pokúsiť sa lepšími kritériami zmerať kapacitu spoločnosti, uspokojiť eh, potreby jednotlivých eh, občanov a tak ďalej, napríklad eh, kvalita prístupu k zdravotníckému systému, bývanie a tak ďalej. Čiže poskytnúť základy tomu, aby bol vybudovaný e, blahobyt e, z ľudovej perspektívy a tak ďalej. Oceňujem aj prístup, e, ktorý je vyjadrený pri finančných nástrojoch. My sme hovorili o často o netransparentnosti FC a aj, hovorili sme aj, aj o nebezpečenstve toho, um, že by sme udelili nejaké, nejakú zelenú úplnej možnosti prechodu štrukturálnych fondov do EFSI. Hovorili ste o e, synergiách a tak ďalej. Mm. Chcem povedať, že e, môže dojsť k tomu, že e, netreba, musím byť veľmi pozorný, aby sme neodstraňovali zdroje od niekiaľ, kde sú potrebné. A Chcem na záver povedať ešte, že z toho, čo nám povedali naše regióny, pokiaľ ide o spolufinancovanie a jednotlivé projekty, občania, miestne inštitúcie očakávajú od nás istý odkaz na obdobie po roku 2020. Aké signály, ktoré prichádzajú z našich území, ehm, určite nebudú Určite, určite nebudeme ignorovať a predložíme vo forme spozmejúcich návrhov. Ďakujem veľmi pekne. Ešte mám tri, troch rečníkov na zozname. Máme Fan Nistoroj, pani Smolková, Sibovič, ďakujem. Dobre, v poriadku zapíšem všetky mená na zoznam a budeme pokračovať. Pani Maldičov, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať spravodajkyni a tieňovým spravodajcom aj za všetky prezentácie. Som veľmi spokojná, že sme sa všetci dohodli na tom, že kohezná politika je základnou politikou, nesmierne dôležitou pre budúcnosť eh, celej Európy. Chceme budovať Európu, chceme, aby bola globálnym lídrom, chceme, aby bola silná, inovatívna, ale vždy treba mať na pamäti, že Európa je len taká e, silná, ako je jej najslabší členský, ako silný je člen, najslabší členský štát. No a e, politika v súčasnosti je o solidarite, investíciách, tvorbe pracovných miest, je o inteligentnom inkluzívnom raste. Ale ja by som chcela zdôrazniť, že e, pozícia e, koheznej politiky nie je určite jednoduchá a ľahká. Ide o politiku, ktorá by mala byť určite predmetom silnej koordinácie horizontálne a vertikálne na úrovni členských štátov a na úrovni Európskej únie. A ja si myslím, že mm, vždy sme mali problém e, s dobrou správnou koordináciou koheznej politiky, pretože mm, nejak e, aj, aj, dokonca aj v členských štátoch, aj na úrovni komisie ide o nejakú oddelenú prácu, oddelenú politiku. Ale Všetko by to malo byť e, silne prepojené. Ide o zamestnanosť, e, pracovný trh, podnikateľské prostredie, dopravu, životné prostredie, vzdelávanie, vedu a tak ďalej. A na komisii to vnímame tak, že rozličné DG sa jednoducho nekoordinujú medzi sebou, nekoordinujú sa e, s riaditeľom, ktorý je zodpovedný za regionálnu politiku a potom v členských štátoch takisto minister, ministerstva, ktoré je zodpovedné za implementáciu regionálnej politiky, koheznej politiky, e, sú nejakým spôsobom vždy oddelené a nejak fungujú paralelne v porovnaní s ďalšími ministerstvami. Čiže chybajúca, takáto chybajúca koordinácia má za následok slabú implementáciu a slabé výsledky politiky súdržnosti a omeškanie E, vykonávania. Takže preto musíme rozmýšľať nad tým, ako spolupracovať. Ide, ide o to. Tá, tá, táto politika je o koordinácii, je o tom, ako pracovať e, spoločne. Ak, jedno, ak sa nám to nepodarí, tak e, potom sa nedopracujeme ani k náležitej implementácii a náležitým výsledkom. Preto si myslím, že by sme mali hľadať riešenia, ako koordinovať lepšie, ide o, o hor, horizontálnu koordináciu a potom tá vertikálna koordinácia uh, ju, eš, ju, tu, ju m, mm, m, robí ešte viac komplexnejšou tú politiku súdržnosti, pretože tu máme rozličných ak, aktérov, máme tu mládež, podnikateľov, všetky časti spoločnosti by mali byť zahrnuté a zapojené um, do celého tohto procesu, ak, ak skutočne uh, ak chceme, aby to celé dobre fungovalo a aby do toho boli zapojení občania, pretože sú to nakoniec oni, ktorí naozaj vedú projekty a e, implementujú. Čiže ja si myslím, že taký, tak, takéto typy, taký, takýto druh odkazu by mal mať určite v správe posilnený. No a ešte ďalšou časťou je potreba paralelnej práce v tomto období. V roku 2017 a 2018 by sme mali pracovať paralelne na úrovni Európskeho parlamentu, komisie, ale aj na úrovni členského štátu. Mali by sme pracovať e, na implementácii obdobia 2014-2020, ako urychliť implementáciu, ako zlepšiť, ako budovať kapacity, ako pripravovať jednotlivé projekty, ale tak, aby sme sa, tak aby sa nám podarilo dobre implementovať a dosiahnuť dobré výsledky na obdobie 2014 a 2020. A súčasne, okamžite teraz, musíme sa venovať nariadeniam, regulácii a legislatíve do budúcnosti, takže nemôžeme začať venovať operačným programom po roku 2020 v roku 2019. To je príliš neskoro. Poučili sme sa z minulého obdobia. Musíme pracovať paralelne na nových operačných programoch a potom začať implementáciu okamžite v roku 2020 dokonca, nie 2021, ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Nilsen, vy ste sa chceli ešte vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, najskôr by som rád povedal, že spravodajkňa predložila dokument, ktorý je mm, veľmi stabilným základom, na ktorom môžeme diskutovať o spoločnej platforme. No, to diskusiu o ten návrh môžeme ešte zlepšiť, posilniť v niektorých oblastiach. Celkovo je to veľmi dobrý dokument. Ja by som sa chcel zamyslieť nad troma vecami, ktoré by sa dali zmeniť alebo zlepšiť Prvá vec sa týka zmien. Je dobré, alebo teraz zjednodušenia, je dobré, keď žiadame zjednodušenie od komisie, ale myslím, že by bolo výborné, ak by sme ešte zretelnejšie opísali zodpovednosť členských štátov. Regióny vo Švédsku vykonali analýzu, ktorú, ktorá ukazuje, že byrokracie a ťažkosti vznikajú práve na národnej úrovni, že komisia nemôže za tú byrokraciu, ale sú to úrady členských štátov. A my musíme zatlačiť práve na členské štáty, aby zmenili situáciu a aby prijali zodpovednosť za zjednodušenie na národnej úrovni. To myslím, že by sme tam mohli jednoznačnejšie napísať. Potom za druhé, finančné nástroje. Ja myslím, že v každom regióne je potrebné mať nejaký systém kreditov, ktorý by fungoval pre jednotlivé firmy, aj pre väčšie operačné projekty. Ak európsky pro- rozpočet má obsahovať finančné nástroje, tak musí by tiež použiť, musia byť tiež použiteľné v regiónoch a členských štátoch. A ja si myslím, že potrebujeme mikroúvery, pre určité formy spolupráce, ktoré vznikajú na vidieku hlavne a na to sú potrebné finančné nástroje, ktoré fungujú dobre. A to je dôležitá súčasť regionálneho rastu, aby existovala takáto podpora. Na toto nesmieme zabúdať. No a po tretie, myslím, že môžeme celkom jednoznačne hovoriť o tom, že je potreba mať možnosť financovať z rôznych fondov. Existujú rôzne problémy s kombinovaním programov, regionálnych programov na rozvoj vidieka, tak aby to fungovalo. S tým sú problémy s používaním takýchto kombinácií. Aj tu musíme klásť požiadavky na členské štáty, ktoré môžu urobiť oveľa viac. V každom prípade si myslím, že základ že je tu základ veľmi silnej, kvalitnej správy a dúfam, že na nej budem spolupracovať ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Fan Nistelroj. Ďakujem veľmi pekne za návrh a možnosť výmeny názorov. Myslím, že Mhm, za ostatných, dva, ostatných dva pol roka sme pripravili správu a prácu, že sme hovorili o tých najdôležitejších bodoch a mohli sme to pripraviť a pracovať túto rýchlu správu. Takže toto bude v našom fóre o kohezii v júni. Takže ja som veľmi rád, že spravodajkyňa zohľadnila všetky tieto body, ktoré boli predložené predtým, no a dovolte mi rovnako ako aj dva kolegovia, tiež by som chcel povedať, že EPP podporuje a podporujeme budúcnosť koheznej politiky a pokračovanie politiky v Európe. presne tak, ako povedala pani Maletíče, keď sa pozrieme na tie rôzne scenáre, ktoré boli predložené, ktoré predložila Európska komisia, Biela kniha a diskusia o tom, tak z toho vychádza len jeden záver, že no, potrebujeme lokálnu, regionálnu, regi- lokálne regionálne partnerstva na európsky projekt. Ja keď som si počul podpredsedu Európskej komisie, tak ako včera, oni sú všetci v kokpite a nič tu chýba. Ak budeme mať Európu viacerých rýchlostí, to tam, ale ak dáme občanom alebo podnikom, regiónom, školám, európskym občanom perspektívu zúčastňovať sa projektov, tak jediný spôsob je tak, že im dáme možnosť, tú možnosť kdekoľvek žijú. Nie je to, že víťaz berie všetko kohézia je riešenie, to je cieľ únie, to nie je program, to je cieľ. A musíme dať pozor, aby v tejto politickej debate no, hovoríme, že pracujeme na cieľoch makroekonomickej politiky, hospodárskej politiky, finančnej politiky nie. Toto nedostáva k našim občanom, to je banková politika. hovorím, že bankári urobili chybu a my to teraz musíme vyriešiť, my to teraz musíme platiť, takže niečo tu chýba, medzi ľuďmi v kokpite a ľuďmi v garáži, v dielni, ktorí skutočne pracujú. No a sú obrovské rozdiely medzi časťami Európy, ktoré sú veľmi obývané a naši mladí odišli a pracovať do Nemecka alebo Holandska. A my musíme dať lákať našich mladých, využívať ľudské zdroje. No a Existuje alternatíva. Alternatíva je, že nevyužívať politiky, regionálne politiky, to sú tak naše ESIF fondy, ale tiež druhý pilier, spoločnej poľnohospodárskej politiky. Aj tu je tiež tlak na to, dáme to prvého piliera farmárom, poľnohospodárom a dáme dodatočné prostriedky vytváranie novej agendy na energetický prechod a energetickú transformáciu. Súdiť sa na veci, ktoré sú skutočne horizontálne. Takže my mus, nejakým spôsobom musíme no, dostať našu diskusiu na úroveň kokpitu. To znamená, to ako auto a kolesa. Môžeme mať vynikajúce auto, ale dôležité sú kolesa. Ľudia chcú rýchlosť, Uh my musíme to robiť silnejšie, pretože skutočne pracujeme tvrdo v výbore pre regionálny rozvoj, musíme však osloviť, dostať sa do kokpitu a dávajte pozor, čo robíte, vy žijete nejakej simulácii reality. Nemáme realitu tu. A, že teraz vidíme, že občania minulý víkend v Aachene, v Nemecku, vo Frankfurte a víkend predtým v Berlíne, mladí ľudia vychádzajú do ulice, že áno, chceme pokračovať v európskom projekte. Chceme prekonať všetky problémy a myslím, že sa musíme spojiť a využiť príležitosti, ktoré máme. A správe tiež reakcia na Bielu knihu. Je skutočne, a my musíme sa snažiť ten spôsob aby sme boli videní a počutí. Ešte pár ďalších bodov. Makroekonomická kondicionalita. Súhlasím s pánom Miltenburgom, že nemôžeme skrývať hlavu v piesku. Nie. Potrebujeme náležité podmienky na koordináciu s finančným riadením. Myslím, že o tom treba hovoriť. To sa to, to spravodajkyňa nespomínala, ale budeme musieť nájsť spôsob. záverečné hlasovanie k tomu, ale budeme sa musieť snažiť zamyslieť nad tým, čo by sa dalo s týmto postupom ešte robiť. Máme skúsenosti Španielsko-Portugalsko, ale musíme zamyslieť no a ďalej, čo ešte tu zaznelo, musíme byť veľmi silní. Predstavte si 21 miliard. je tam, že sa nikdy nestalo predtým v Európskej únie. O tom sa nehovorí. Čo to je? Riskujeme o tom, že nehovoríme o našich výsledkov, výsledkoch a ja si myslím, ako to urobiť? Ja si myslím, že musíme to už začať robiť skôr v roku 2018. No a existujú krajiny, ktoré už majú všetky programy v procese. No a prečo nie sú odmenené? my sme mali prelomiť dogmy, toto sú dogmy, a my musíme obmeňovať tých, ktorí majú dobré výsledky. No a posledná pripomienka, samozrejme budeme pracovať na pozmeňujúcich návrhoch. Ja som za inteligentnú spoluprácu, pretože keď hovoríme o synergiách, to je vynikajúce, synergie z FC a tak ďalej, to sú systematické metodologické debaty, ale keď hovoríme o obsahu, prepojení medzi rôznymi časťami, rôznymi identitami regiónov, diverzite v Európe, tak inteligentný spôsob je možnosť dostať sa von z vlastnej situácie a sledovať ostatných, ktorí majú úspechy. No a to je presne to isté, čo povedal pán Miltenburg, že potrebujeme silné zrýchlenie, akceleráciu aj v našom objeme teritoriálnej spolupráce. Ja chcem navisť na ten čito. byť silné aj aktivity na základe Interregu, čím riadením Európskej komisie by sa dalo nejako členstvo v týchto programoch táto časť spolupráca pilotné projekty v horizonte 2020 a projekty potrebujú pilotné eh, GTI spojené technologické iniciatívy, kde priemysel a regióny spolupracujú a vidíte, že mnohé regióny, dokonca aj vo Švedsku, alebo v Bulharsku, alebo v Rumunsku, majú veľkú možnosť v agende v obehovom hospodárstve. No a tu potrebujeme tieto príklady na riadenie a novú sílu a vizibilitu, viditeľnosť našich kohezných projektov v Európe. A tak, ako povedal pán Miltenburg, Sv. LNG je jedno z tých, ktoré zvládňujú postindustriálny rozvoj. Keď hovoríme o tom, tak hovorí sa o rekonštrukcii obnove priemyselných oblastí. Takto sme sa na to pozerali. Pán Von, ste o tom vypracovali správu, ak si spamätám, ale teraz musíme hovoriť o priemysel 4.0 a veľmi digitálna téma, keď sa hovorí o inteligentných automobiloch. To sú všetko veci, ktoré sa robia na viacerých miestach v Európe a dokážeme budeme spracovať informácie, a teda tá iniciatíva Vengat, ako povedal pán Miltenburg, na dostatočnú investičnú politiku. Nie sú tak ďaleko, aby mohli okamžite ísť do FC, pretože je tam vysoké riziko. Či horizont 2020 nie je dosť peňazí a potom je tam niečo ešte medzi. Či urobíme pilotný projekt tomu ešte tento rok, alebo tvoríme nejaký pozmeňujúci návrh, aby to bolo konkrétne, to by bola pekná, dobrá myšlienka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Smolková, nech sa páči, máte slovo. Mnohé, čo som chcela povedať, už povedala pani Miletič, takže skrátim svoju reč. E, v úvode chcem oceniť skutočne veľmi perfektnú správu a myslím si, že prichádza aj v pravý čas Nepriatelia kohézie pracujú na plné obratky, musím povedať. A my, ktorí sme tu už druhé funkčné obdobie, alebo aj starší, tak si pamätáme, že takto, keď sa pripravuje vždy nový viacročný finančný ramec alebo nová politika po určitom sedemročnom období, tak vždy musíme presviečať že kohezná politika je potrebná a že máme regióny, ktoré skutočne sú pod 75 a potrebujeme neustále vyrovnávať E, pred rokom fourteen keď sme schvalovali viacročný finančný rámec, tak e, priatelia kohézie štáty, ja si to pamätám, pretože to bolo v Bratislave, sa stretlo fifteen alebo sixteen štátov. Našťastie prišiel tam aj vtedajší pán predseda Martin Schulz. Zachraňovali kohéznu politiku v rámci rozpočtu dnes sa stretávame opäť s veľmi silnými argumentmi, prečo kohézna politika nie. A musím bohužiaľ povedať, že ich argumenty mnohokrát sú oprávnené a dávame im takú vodu na mlyn, prihrávame im. Škoda, že minule tu pani komisárka bola len tak veľmi krátko a musela odísť. Ja som jej poslala písomnú otázku, dodnes mi na ňu neodpovedala pretože sa, som sa chcela spýtať, ako je možné, že uprostred finančného rámca, uprostred sedemročného obdobia máme štáty, ktorí majú trojpercentné čerpanie eurofondov. E, viem, že tých príčin objektívnych, subjektívnych bolo veľa, mnohé príčiny sú e, tam, e, alebo priamo v štátoch, o ktorých hovorila aj kolegyňa Miletič, ale nemôžeme sa na to prizerať, pretože potom sa nemôžeme čudovať, že prichádzajú návrhy v omnibuse a ďalšie iné, aby sme nevyužité finančné prostriedky presúvali do iných e, investičných fondov. Ja som včera mala veľmi takú burlivú debatu s jedným spravodajcom z výboru pre rozpočet, ktorý mňa presviečal, že tie finančné prostriedky sa nestratia, ostanú v členskom štáte. Len som sa ho spýtala, ako zagarantujeme, že ten členský štát, respektíve investor, ich investuje do toho najchudobnejšieho regiónu. Čo je tak malá pravdepodobnosť, že rovnajúca sa skoro nule. Čiže musíme za koheznú politiku bojovať dúfam, že sú tu prítomní z komisie a že všetky tie naše pripomienky, ktoré tu máme, si veľmi pozorne zapisujú. Apelujem na malské predsedníctvo, aby tiež e, argumentovalo a e, pokúsilo sa o nejaký prienik a spoločný e, nejaký záver, ako posilniť koheznú politiku do budúcnosti. Pretože mnohokrát my si to aj porozprávame, len sa to nedostane ďalej. Obávam sa, že komisia je naklonená e, viac k Junckerovým plánom, ako, ako, ako, ako zachraňovať koheznú politiku. Ešte je čas, e, len treba veľmi silne klopať na dvere a možno tie e, trojpercentné štáty, možno je načas sa ich pýtať, e, prečo neposilujú a neposielajú finančné prostriedky do regiónov. Vedela by som hovoriť o svojom štáte, prečo je to tak, ale myslím, že tie príčiny e, každý si zdôvodní, ale treba nejakým spôsobom zdvihnúť varovný prst, ale musí ten varovný prst prísť od komisie na členské štáty, pretože stačí jedna výmena vlády a všetko v štáte zastane. Ale trpia tým tie odľahlé regióny a tie, ktoré chceme posilňovať. Toto je moja pripomienka v krátkosti. Ďakujem pekne. Thank you, thank you much, uh, ďakujem pekne. Naši ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ja by som uh, chcel poďakovať uh, za správu pani Westphal za jej dôležitú správu, ktorá bola veľmi dôležitá. Ja podporujem a súhlasím s mnohými návrhmi, ktoré tu zazneli, čo sa týka zjednodušenia využívania finančných eh, zdrojov a kohezná politika musí eh, byť užitočná pre všetky regióny. Ja by som chcel ešte upozorním na odsek 12, ktorý hovorí o proporcionalite a diferenciácii, čo je jeden zo zdrojov komplexity. Logika tak, aby sa identicky aplikovala logika koheznej politiky bez ohľadu na krajinu, región, čiastku, štruktúru administratívnu štruktúru. Takže ja poviem to, čo ste povedali, že to je dôležité z eh, hľadiska diferenciácia, alebo diferenciácia musí byť eh, v centre našich úvah o budúcnosti koheznej politiky. Takže ja to na tomto bode a treba eh, pracovať na tejto zaujímavej téme a vytvárať dobrú bázu pre úvahy. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Bogovič. Máte slovo. Ďakujem pekne za správu. Veľmi si ju vážim. Ide o veľmi dôležité oblasti a je veľmi dobré, že v rámci výboru REGI túto správu pripravujeme, aby sme mali aj e, stanovisko a postup e, voči ostatným kolegom v parlamente. Kozná politika je e, kľúčová pre všetkých občanov Európskej únie. Je to vec, ktorá nás prepája v rámci Európskej únie a preto je veľmi dôležité, aby bola dobre pripravená, aby sa mohla aj dobre implementovať Ehm, dejú sa tam rôzne veci, najmä pokiaľ ide o finančné e, transakcie. A e, chcem, aby sa pokračovalo v e, tradíciách z minulosti, že to, táto politika bola akýmsi predvojom, ktorá ukazovala, ako postupovať ďalej a ukazovala, ako, aká je cesta do budúcnosti. Politika súdržnosti sa časom mení. Najprv to eh, bola politika zameraná na eh, na posilnenie súdržnosti a teraz ide o lepšie partnerstvo, o spoluprácu väčšiu medzi jednotlivými členskými štátmi. Vidíme, e, že e, sú tu k dispozícii e, finančné prostriedky, ale niektoré členské štáty majú problémy s čerpaním aj v rámci Horizontu 2020, aj v EFSI. Vidíme, že viac než 90 prostriedkov je k dispozícii pre staré členské členské štáty. Takže mm, svojím spôsobom mm, tu ešte treba veľa urobiť. Potrebujeme zlepšiť aj právne nástroje v jednotlivých členských štátoch na čerpanie tejto politiky. Je potrebné posilniť e, partnerstvo. V tom, týchto ťažkých časoch je to dosť e, komplikované. Takže je dôležité, aby sme zavčasu začali e, propagovať túto politiku lepšie, aby členské štáty vedeli, ktorým smerom sa majú uberať, aby sa nestalo to, na čo bolo upozornené v niektorých členských štátoch, že sa len 3 prostriedkov využívajú. V každom prípade e, e, sa e, domnievam, že veľmi dôležité je posilniť sociálnu úniu v rámci Európskej únie. Máme oblasti, kde odchádza obyvateľstvo, opúšťa vidiek a odchádza do mesta. Objavuje sa aj v rámci Európskej Európskej únie e, migračný tok z juho-východu e, sa uberajú smerom na severozápad, najmä mladí, veľmi vzdelaní, e, spôsobili ľudia. Čiže aj na toto musíme upozorniť, pretože tieto problémy sa nebudú zmenšovať priamo, naopak budú sa len zväčšovať. Pokiaľ ide o migrácie a tieto tlaky z vonku, to samozrejme má negatívny dopad na situáciu v Európe. Pripomeňme si aj situáciu na Západnom Balkáne. Minulý týždeň som navštívil Albánsko a musím povedať, že e, musíme naozaj sa venovať aj rozvojovej pomoci týmto e, štátom. Keď sa pozrieme na e, pomery medzi pomocou z kohezných fondov, ktoré čerpáme aj teda moja krajina Slovinsko od 3 do 7 tisíc eur na hlavu je táto pomoc. A v krajinách na západnom Balkáne. Je to nejakých od 300 do 700 eur za 14 e, rokov, čiže tam, je ešte, e, tam ešte zaostávame v rozvojovej pomoci má um, tam uh, vlastne uh, tá kohezná politika nemá taký uh, veľký vplyv. Takže ten sociálny komponent vnútri medzi členskými štátmi je veľmi dôležitý. Treba samozrejme, pokiaľ ide o objem finančných prostriedkov, zohľadniť aj Brexit a dianie v súvislosti s tým, čiže bude potrebných ešte viac finančných prostriedkov pre kandidátske členské krajiny. Ďakujem pekne. E, pani Tomašič, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ďakujem pani e, spravodajkyni za jej správu a súhlasím s tým, že je najvyšší čas na to, aby politika 2020 mohla sa rozbehnúť úplne plne naplno. E, súhlasím s tým, že kohezná politika by mala znižiť e, e, nerovnováhu, regionálne nerovnováhy a zlepšiť ekonomickú, sociálnu a teritoriálnu súdržnosť medzi regiónmi v rámci EÚ. Nepodporujem aktivity spravodajky netýkajúce sa návrhu makroekonomických kondicionálit podmienenosti. Vzťah medzi kohezná politikou a makroekonomickou podmienenosťou je jednou z pridaných hodnot tejto politiky. Pokiaľ ide o kľúčové oblasti pre modernizovanú koheznú politiku po roku 2020, e, zaznamenávam nedostatok e, zamerania sa na inovácie a posilnenie e, konkurenceschopnosti Európskej únie. Tiež sa domnievam, že by sme sa mali vo veľkej miere zamerať na stratégie inteligentnej špecializácie a stratégie aktivít po roku 2020.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 Dovolte, e, aby som sa aj ja pripojila, zapojila do tejto diskusie, pretože toto je jedna z najdôležitejších e, diskusí v e, tomto období pre nás. Súhlasím v plnej miere s tým, že všetky diskusie v výbore regi nás prakticky pripravujú pre túto správu, ktorá bude akýmsi spôsobom sumarizovať pozíciu, stanovisko nášho výboru k tejto problematike. Chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni za odvedenú prácu a súhlasím s tými hlavnými posolstvami tejto správy. Chcela by som však e, zdôrazniť aj e, niektoré z e, mojich pozícií. Teším sa, že kolegovia počiarkli prepojenie medzi makroekonomickou podmienenosťou a politikou súdružnosti, pretože nemôžeme oddeliť politiku súdržnosti od celého procesu makroekonomického vývoja. Opakujem, že táto politika je veľmi dôležitá pre rozvoj regiónov a členských štátov. Tým, že to opakujeme, konštatujeme, že je to súčasť celého procesu makroekonomického rozvoja. Čiže e, prepojenie medzi e, makroekonomickou podmienenosťou a koheznou politikou je veľmi e, dôležitá. Po druhé, pod podporujem úlohu finančných nástrojov. Je potrebné postarať sa o, o, o súkromné investície a ďalšie investície z verejných zdrojov Európskej únie. Je dôležité zahrnúť teda aj toto stanovisko k finančným nástrojom. Spoločne s komplementaritou e, s ostatnými e, politikami, s ostatnými e, finančnými nástrojmi. Diskutovali sme o komplementaritou komplementarite s EFSI, ale veľmi zriedka o komplementarite so spoločnou e, poľnohospodárskou politikou a o úlohe synergií medzi e, týmito dvomi politikami, ktorá je veľmi dôležitá pre niektoré z našich regiónov. A súhlasím s tými kolegami, ktorí sa zasadzujú za lepšiu koordináciu medzi týmito politikami, pretože je to možné. E, v niektorých rozprávach Eh, robiť rozdiel medzi tou či onou politikou, ale to tam to samozrejme nie je eh, cieľom toho, čo eh, robíme, ale je dôležité uvedomiť si určitým spôsobom tú vzájomnú prepojenosť medzi týmito politikami. Pokiaľ ide o teritoriálnu spoluprácu, aj tu chcem počiarknúť Pripravovali sme túto eh, špecifickú správu, ktorej som bola spravodajkyňou, kde som počiarkla pridanú hodnotu teritoriálnej spolupráce. Teritoriálna spolupráca ako cezhraničná spolupráca, eh, ako spolupráca, o ktorej hovorí pán Miltenburg, to je jedna z možných eh, príležitostí pre rozvoj regionálnej politiky ako eh, politiky spolupráce medzi regiónmi, eh, pohraničnými regiónmi rôznych krajín alebo medzi krajinami, ktoré dokonca nemajú spoločnú hranicu. Tiež by som podporila zahrnúť do našej správy inteligentnú špecializáciu a inovácie ako nástroj nástroj, ktorý sa už osvedčil a osvedčil sa, že má pridanú hodnotu v koheznej politike v rámci e, budúceho e, vývoja. A e, na záver niečo, čo ste spomenuli, pani Westphal, a síce viditeľnosť politiky. Ehm, nie len, že musíme brániť túto politiku, ale musíme pracovať na tom, ako ju urobiť viditeľnejšou, ako ju urobiť lepšie pochopiteľnejšou a bližšou pre európskych občanov. Ďakujem. Myslím si, že to bola veľmi dôležitá diskusia. A e, dám ešte slovo e, pánovi e, Guillaumeovi, zástupcovi Európskej komisie, na jeho záverečné slova. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za možnosť reagovať eh, na eh, túto veľmi eh, plodnú debatu. debatu. Nie som si istý, že sa mi podarí pokryť všetko, čo bolo povedané v tomto krátkom čase. Ale začnem tým, že poviem, že vítam túto správu. Je to naozaj veľmi dobrý príspevok k kohesnej politike po roku 2020. Táto rozpráva sa nachádza ešte v počiatočnom štádiu. A ja vítam, že pani Vestfa Westphal sa začala venovať práve e, týmto základným e, e, pilierom a prišla s týmto prístupom, pretože toto umožní dobrú rozpravu. Ak mi dovolíte reakcia k niektorým bodom, ktoré spomenuli ctení poslanci, začnem jednou z obľúbených oblastí nás všetkých a síce so zjednodušením. Prvý bod. Teda ehm, súhlasím s pánom eh, Nilsenom, eh, že sa eh, musíme pozrieť na tie členské štáty a na orgány, ktoré sa venujú programovaniu, aby došlo k simplifikácii, k zjednodušeniu, aby sme zabezpečili, že sú platné rovnaké pravidlá, že sa nestane, že v jednom štáte stačí vyplniť 5 stranovú žiadosť a v inom musíte vyplňať 15-stranovú. To e, je niečo, čo môžete e, vyriešiť na úrovni implementácie. Mm, e, je potrebné, aby členské štáty hovorili s tými programovacími orgánmi aj cez hranične, aby zdieľali svoje skúsenosti, ako implementovať politiku súdržnosti. A pokiaľ ide o zjednodušenie, jedna z vecí, ktoré by som tu chcel počiarknúť, je, že tu musíme mať realistický prístup. To znamená, musíme mať e, úprimný e, prístup k tomu, čo vlastne e, chceme a zjednodušenie. Každý, kto hovorí o zjednodušení, hovorí o zjednodušení pre seba samého. Ale môžem vám povedať, že keď hovorí komisia o zjednodušení, hovorí o tom zjednodušiť život pre nás všetkých zjednodušiť povinnosti podávania správ, zberu údajov. Na čo by sme sa mali sústrediť? sústrediť, ako by sme zjednodušili eh, fungovanie tejto eh, politiky, aby táto politika bola eh, čo možno najefektívnejšia A rád by som zdôraznil ten program, ten príspevok pána van Mintel Miltenberga. Súhlasím s tým, čo povedal k reprogramovaniu. To musí byť oveľa ľahšie mm, mm, ak sa e, snažíte zmeniť e, účel prostriedkov, musí to byť možné v rámci programu oveľa rýchlejšie. Nemalo by to byť e, ale ľahké pre toho, kto e, e, rozhodnuje, kto rozhoduje, e, či otvoriť program medzi partnermi, či teda je teraz ten správny moment na zmenu programu a ako by sa toto malo urobiť. Čiže tam treba rozširovať medzi tým aspektom rozhodovania, medzi aspektom samotného postupu. Čiže čo musíme si uvedomiť, že spoločne sa nám podarilo to celé predimenzovať, že niekedy sa strácame v, celom, v celej tejto politike. Jedna oblasť, na ktorú by som chcel tiež reagovať, e, e, síce posielenie medziregionálnej e, spolupráce. Bola tu spomenutá iniciatíva Vanguarden ako jeden z príkladov. Je jasné, že súčasný rozpočet Interregu nie je postačujúci, aby vyriešil všetky požiadavky. Tam 90 bola už miera po daných eh, projektov, pretože je eh, o tento program veľký eh, záujem. A nesmie sa stať, že stratíme tieto stimuly pre medziregionálnu spoluprácu. Zároveň musíme Eh, spolupracovať medzi regiónmi v rámci regionálnych eh, programov. Je tam eh, špecifický text, na ktorom trval aj parlament, aby, programe, aby programy mohli využívať aj regionálne zdroje. Aj pán Nistelroj to spomenul, už sme mali jeden príklad, kde som jeden región mali, kde chceli využiť túto možnosť čerpania finančných prostriedkov z regionálnych fondov. A keď mali ale tú možnosť, tak tomu nedošlo. Takže ide tu aj o problém s tým, že e, sa nevyužívajú všetky tieto možnosti a celá táto flexibilita, ktorá je k dispozícii. E, Často to môže byť veľmi e, komplikované aj z pohľadu samotného procesu a na to by sme sa mali pozrieť, prečo tieto prostriedky ľudia nevyužívajú. Dostávam sa aj k e, ďalšiemu špecifickému e, bodu a síce k miere, e, celkovej miere čerpania. Čo by som chcel zdôrazniť a aj viacerí poslanci, členovia výboru to spomenuli. Ak máme E, rôznu situáciu, pokiaľ ide o čerpanie týchto, týchto fondov. Keď sa pozrieme, čo robia jednotlivé e, členské štáty na úrovni programov, máme veľký počet e, programov a veľký počet členských štátov, e, ktoré veľmi dobre e, implementujú koheznú e, politiku v tomto období po roku 2014. Írsko okolo 80 alokoval už do projektov aj financovania a, Maďarsko 100 z celkových alokácií na 2000 do 2020. Takže to sú veľmi dobré správy v tomto smere zo všetkých členských štátov. Pokiaľ ide o mieru absorpcie z e, e, európskeho e, rozpočtu. Tam tie správy nie sú až také dobré. A to je ten základný problém ehm, kde aj my e, diskutujeme e, o tom s monitorovacími orgánmi. Nemôžeme sa len izolovane e, pozrieť na tento postup, ale musíme uznať, že existujú tu obavy a opodstatnené obavy tu v Bruseli, že táto politika nepokračuje, pretože ten európsky rozpočet sa nečerpá v plnej miere. A toto je realita dnešných rozpočetov peral. Ehm, niektoré členské štáty majú výdavky, ale nežiadajú prostriedky, eh, hoci by boli a tam sa snažíme eh, postúpiť eh, dopredu a tam komisia sa snaží vyvíjať tlak. Ešte sa krátko dotknem obsahu správy a jednotlivých blokov, ktoré boli identifikované. Dokážete si asi predstaviť, že komisia súhlasí s mnohými pripomienkami, ktoré boli identifikované v súvislosti s eh, pridanou hodnotou tejto politiky, najmä eh, ak sa zdôrazňuje dimenzia partnerstva, viac úrovňové, horizontálne, vertikálne zapojenie partnerov. Myslím, že pani Maletič eh, o tom hovorila. To je to je naozaj dobrý príklad eh, pridanej hodnoty, ktorú, ktorý, ktorý získ, ktorú získate z politiky. Nie je to jednoduché. Možno by bolo jednoduchšie, ak by jedna organizácia mohla prideľovať všetky finančné prostriedky, ale um, to by určite nebolo efektívne z pohľadu koheznej politiky. Takže my uznávame pripomienky pani Vestval v súvislosti s pridanou hodnotou. Uh, k, archi- k rozmeru architektúry opätovne tam je niekoľko aspektov, s ktorými istotne súhlasíme, s dôrazom na flexibilitu, ex ante kondicionalitou a zjednodušením, ako som už bol povedal. Za- zaznamenávame si, um, berieme na vedomie rôzniace sa názory k makroekonomickej kondicionalite, ale to k tomu poviem asi len toľko. Predsa len by som ešte zdôraznil um, jednu vec. Um, podľa nás by táto politika mohla byť ešte efektívnejšia tam, kde by sa mohlo hovoriť o e, poslednených štruktúrnych reformách v členských štátoch, či už cestou stimulov alebo cestou nabádania e, členských štátov, regiónov, aby išli tým správnym smerom, aby, aby mohli lepšie čerpať, aby mohli lepšie využívať tieto prostriedky. Myslím si, že aj na tom by sme mohli pracovať. Kľúčové oblasti politiky už tam uznávame aspekty, o ktorých hovorila pani Westphal, vrátanie kľúčového kľúčovej pozície inovácií Snažíme sa tu o istú rovnováhu jednak na úrovni politiky a jednak na, na úrovni implementácie programov. Otázka znie, ako dosiahnete dostatočnú úroveň koncentrácie s tým, aby sa zároveň pokryli aj potrebné politické oblasti. Nemôžeme pokryť každú politickú oblasť v každom z projektov. E, to financovanie by bolo by, ak, ak by to bolo takto, tak by sme určite nedosiahli želaný efekt. A potom, samozrejme, potom už, keď sa začne rokovať, tak eh, by sa diskutovalo o jednotných konkrétnych otázkach, konkrétnych regiónoch. Ehm, ešte jedna z oblastí, ktorú by som zdôraznil, je to, ako by sme mohli urobiť viac pri koheznej politike, aby sme mohli riešiť aj dosah globalizácie a technologických zmien. Samozrejme, môžeme, ho, môžeme no, povedať, že e, kohezná politika už sama o sebe vlastne toto môže riešiť, ale niekedy tá rýchlosť dosahu globalizácie uh, Eh, je taká, že by bolo možné dobre sa pozrieť eh, na to, ako by sme mohli rýchlejšie reagovať, ako by sme sa mohli rýchlejšie prispôsobiť. V závere už len opätovne potvrdím, pokiaľ ide o časť eh, ďalších krokov. Ja viem, že pán Van o tom už nejaký čas hovorí a ide o niečo, čo, čo si je komisia vedomá. Pracujeme na akčnom pláne pre komunikácie. Chceme na tom pracovať a dúfam, že, sa, že budeme môcť spolupracovať s vami, aby sme sa ubezpečili, že politika bude komunikovaná efektívne na všetkých úrovniach. Veľmi pekne ďakujem. Dnes bolo to pre nás nesmierne hodnotné a ďakujem veľmi pekne za eh, vstupy ehm, do našej diskusie, najmä na beznosti na fórum v júni. Ďakujem pani Westphal. Nech sa páči, máte slovo teraz. Ja, dank, Ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudem e, to e, dlho naťahovať. Myslím si, že diskusia ukázala, aká dôležitá je pre nás poprvé táto téma a po druhé tie obavy, e, že v budúcnosti by e, mohla byť iná kohezná politika, ktorú ale nechceme. E, bolo e, tu o tom povedané mnoho, e, pokiaľ ide o ťažiska, ktoré e, tam e, chceme. Je to správa z vlastnej iniciatívy a viem jednoducho, že tam mnoho vecí byť nemôže a ste limitovaní aj počtom selov v správe. Takže Skutočne som veľmi vďačná za všetky návrhy, tie, ktoré ešte prídu od vás, pozmeňovacie návrhy. A od začiatku už hovorím, že určite budú veci, na ktoré budeme mať rôzny pohľad. Sme tu z rôznych politických skupín členovia, ale v konečnom e, dôsledku sa e, dopracujeme ku kompromisu, pretože toto musí byť všetkým jasné, že to je začiatok diskusie o tom, ako má vyzerať E, kohezná politika a politika súdržnosti v budúcnosti. A je to príliš dôležitá e, oblasť, preto musíme prinútiť e, komisiu a radu, aby e, sa opätovne zaoberali koheznou politiku a nielen zaoberali, ale pokračovali v nej v zlepšenej forme a to nie s menším objemom finančných prostriedkov, ale s väčším objemom finančných prostriedkov. Aj to bude boj, ktorý budeme musieť vybojovať, na ktorý sa budeme musieť pripraviť spraviť a preto som na to upozornila na záver e, svojej správy. Nie preto, že sa bojím e, pozmeňovacích návrhov. Nie, musíme e, byť jednotní, pretože ak budeme jednotní a poukážeme na smer ako taký, potom to bude v poriadku. Tie detálnejšie veci sa potom môžu upresniť aj neskôr, ale teraz ide o to, aby sme ten základný smer e, ukázali, ktorým sa treba uberať, aby sme povedali, že e, náš výbor a my, e, parlament, zubami, nechtami budeme brániť túto koheznú politiku proti všetkým odporom, ktoré sa môžu v tomto smere prípadne vyskytnúť. Takže teším sa na pozmeňovacie návrhy, určite ich bude dosť, bude to veľmi napínavé, teším sa aj na spoluprácu spoluprácu s tieňovými e, správodajcami a na záver e, verím, že sa nám podarí dobrú správu schváliť. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Chcem len pripomenúť e, termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov 30. marec na poludne. Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania našej ranejšej časti našej schôdze. Ide o návrh správy, ktorý pripravila pani Rúža Tomašič, budúce perspektívy technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti. Prvá výmena názorov k správe už prebehla. Ešte minulý rok v novembri. Dnes sa budeme zaoberať návrhom správy a Hlasovať sa bude k správe potom v apríli. Navrhujem, aby sme do piatku 24. marca predkladali pozmeňujúce návrhy k tejto správe. Nech sa páči, pani Tomašič, máte slovo a kolegovia, poprosím vás, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Technická pomoc, či z iniciatívy komisie alebo členských štátov, má dôležitú úlohu vo všetkých fázach implementácie koheznej politiky. Som rada, že náš výbor eh, REGI eh, rozpoznal dôležitosť tejto eh, správy. Ešte stále je tu priestor na zlepšenie dohľadu a posudzovanie technickej pomoci. Napriek skutočnosti, že programové obdobie 2014 až 2020 sa viac zameriavalo na dopracovanie sa k výsledkom. V svojej správe som predložila komplexnú stratégiu technickej pomoci, ktorá zahrania zahrňa všetky hlavné administratívne e, práce e, a odbory, ktoré sa zaoberajú európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, aby e, sme zjednodušili ponúkanú pomoc, aby sa nič nezdvojovalo a aby sme zväčšili synergie. Európska komisia vďaka svojim pomoc pomôckam technickej pomoci e, vypracovala rámec kompetencií e, na e, stroje na samooceňovanie a projekt Pakt o integrite mechanizmus civilnej kontroly na ochranu fondov EÚ. Komisia vytvorila flexibilné nástroje, ktoré môžu využiť rôzne organizačné štruktúry a členské štáty. Cieľom týchto nástrojov je pomôcť inštitúciám, ktoré regulujú spravujú fondy, aby posilnili kapacity z pohľadu eh, ľudských zdrojov, aby sa zväčšila aj transparentnosť, mm, eh, zodpovednosť, aby sa zlepšila, eh, zlepšili verejné obstarávanie, a tak ďalej. Technická pomoc na iniciatíve členských štátov predstavuje 13,4 miliard e, eur v rámci európskych štruktúrnych a investičných fondov. Môžeme ju posudzovať až e, po zmenách a jej celkový prínos sa môže prejaviť až v budúcnosti, keď už budú všetky reformy v plnej miere zrealizované. Preto je dôležité, aby e, plánovanie, koordinácia, transparentnosť boli zabezpečené vo všetkých fázach implementácie. Je potrebné veľmi eh, pozorne sa zamerať na úlohu technickej pomoci a jej prínos k inštitucionálnym, administratívnym a štrukturálnym reformám v členských eh, štátoch, aby sa zachovala transparentnosť a legitimita. V mnohých členských eh, štátoch sa najväčšie prostriedky míňajú na personál, ktorý pracuje s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi potrebné je E, uvedomiť si, že nejde o náhradu národného financovania v tejto oblasti. E, potrebujeme strategický e, posun týchto aktivít, aby sme dodali kohaznej politike väčšiu pridanú hodnotu. Vážnym faktorom úspechu je, aby sa predkladali dobré programy potenciálni kandidáti, ich musia mať aj dobre vysvetlené. V správe som vyzvala členské štáty, aby v období po 2020 2020 lepšie eh, podávali informácie o aktivitách, ktoré sa dajú financovať za prostriedkov technickej eh, pomoci. Eh, potrebné je dopracovať sa k väčšej transparentnosti, aby sa lepšie dala sledovať aj cesta, ako sa míňajú tieto finančné prostriedky. Preto je potrebné zamerať sa aj na údaje o aktivitách, ktoré členské štáty realizujú za pomoci týchto fondov štátov. Po revízii úspechov 2019 tie výsledky využitia technickej pomoci budú e, jednoznačné e, z tohto e, programového obdobia 2014-2020 a potom treba hovoriť o ďalšom období po roku 2020. Tiež som sa zamerala na posilnenie inštitucionálnych technických kapacít lokálnych a regionálnych aktérov. Žiaľ, v mnohých členských štátoch technická pomoc sa využila na národnej úrovni na e, školenie regionálnych a lokálnych orgánov a e, nebolo to zamerané na lokálne potreby, e, ani neboli ciele prispôsobené cieľovej skupine. Som rada, že takto konštruktívne spolupracujeme so spoluspravodajcami, tieňovými spravodajcami a dúfam, že táto spoločná práca vyústi do, úspešného, do úspešnej správy. Je tu niekto za pani Piraky? Pán Van Nistelrooy, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. podporujeme prístup e, pani správodajkyne. Je dôležité e, získať to najlepšie z našich e, možností regionálnej politiky a e, samozrejme treba sa zamyslieť aj nad tým, čo možno urobiť lepšie a pani Tomašik, myslím si, že um, definovala tie správne body, je čas, nastal čas na transparentnosť, zodpovednosť a, a ako, ako bude technická pomoc využívaná, to je dôležité. Keď my ako výbor regii počas rokovaní e, e, sme poprosili komisiu, aby znásobila svoje úsilie a potom po dvoch rokoch e, sme sa k tomu vrátili a komisia odstránila 142 miliónov z podporných programov. Prečo? Pretože peniaze neboli vynaložené. Ja sa pýtam komisie, ako to vôbec môže a ako k tomu môže vôbec dojsť? Neexistuje potreba? My sme to poskytli, a, ale nikto si po to neprišiel. Kde sme? Čiže niečo, niečo, niečo ťažké, nie, niečo zvláštne sa tu deje. E, jednoduché to čerpanie nie je dostatočné, peniaze sa nemíňajú a Pani Píraky zdôrazňuje ďalej, že treba ísť ešte hlbšie, pozrieť sa napríklad na Task Force pre Grécko. Vy ste to v správe uviedli. Niektoré veci išli výborne a inde zase boli prekážky a naozaj musíme dbať o to, aby reformy boli udržateľné a um, pri prístupe vo všetkých krajinách. Treba sa vyhybať duplicite. Napríklad e, pri, invest, pri, centrum investič, pri centre investičného poradenstva. To je nový nástroj, ktorý bol práve vytvorený v my ho schválime na plenárke v apríli. Pri, našich, pri našom úsilí by sme sa mali zacieliť na prístup, ktorý je orientovaný na výsledky a možno, že výkonnostné ukazovatele, aby sme dokázali vyhodnotiť dosah na koheznú politiku a by sme mohli prispieť e, k efektívnemu čerpaniu prostriedkov. Toľko z pani Spiraky a ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pani Kosolina, môžem len podporiť predloženú správu, podporujem ju zo pár e, všeobecných pripomienok. Možno také tri otázky z mojej strany. Poprvé, otázka lokálnych orgánov. Ako, technick, ako je technická pomoc poskytovaná v rámci vidieckých oblastí? Máme skúsenosti e, a Máme skúsenosti aj so spustením e, programov technickej pomoci v týchto oblastiach. E, ako technická pomoc, najmä tá, ktorú sme zažili už v niektorých krajinách, modifikuje kvalitu administratívnej pomoci. Čiže rodí sa tu nová kultúra Mm, v regiónoch, ktoré naozaj sa snažili e, manažovať EU e fondy, čiže technická pomoc je len teda dočasná nejaká intelektuálna práca, ktorá sa vloží do stroja, alebo je to konkrétna skúsenosť a naozaj prispieva k zmene administratívnej štruktúry procesov pri verejných investíciách. Ešte tretia vec, e, bod číslo 16. Keď zdôrazňujeme tému technickej pomoci, ktorá sa čoraz viac orientuje na príjimateľov a kvalitu projektov. Mne sa zdá, že na tomto bude práve treba pracovať najviac. Často technická pomoc je technickou pomocou pre inštitúcie a nie pre tých, ktorí naozaj potom konkrétne musia využívať zdroje, ktoré sú dané k dispozícii. Ide o podniky, univerzity. Ja si myslím, že práve na tejto téme, na tomto bode treba pracovať viac a ešte tam vložiť nejaký ďalší text zo pár slov. Ale v každom prípade veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou tieňovou spravodajkyňou som ja, čiže dovolte mi krátko vystúpiť v tejto diskusii. Prvom rade chcem eh, poďakovať pani Tomašič za prípravu správy. Ide o prvú správu, ktorá sa zaoberá technickou pomocou v kontexte politiky súdržnosti. Ja vítam hlavné vyhlásenia pani eh, spravodajkyne eh, súhlasím s tým, že technická pomoc je prierezovou otázkou. Nie je jednoduché podrobne vyhodnotiť eh, pridanú hodnotu. Okrem toho by som ešte rada poukázala na následovné. Komisia by mala uh, predpokladať aj hodnotenie ex post e, technickej pomoci, ktorá by bola centrálne riadená, aj tej, ktorá bude fungovať v rámci spoločného riadenia, pretože my sa zacielujeme na vzťah medzi technickou pomocou e, v rámci kontroly e, v rukách členského štátu, ale nie na technickú pomoc, ktorá by bola centrálne spravovaná Európskou komisiou. Takisto je dôležité vyhodnotiť efektívnosť z pohľadu implementácie, tak ako to nastavili nástroje komisie, ako napríklad Pakt integrity, kontrola na záruku európskych fondov. Technická pomoc eh, musí byť eh, jednoduchšie použiteľná, musí sa zaoberať eh, oblastiami, kde je najviac víziev ako finančné nástroje, skombinovanie grantov a fondov ESIF a EFSI a ďalšie finančnými nástrojmi a s ďalšími programami spoločenstva. Ďalej je potreba ďalšieho prehlbenia európskych Európskeho investičného portálu, radenstva spoločne s tradičnou technickou pomocou. Technická pomoc musí byť zvažovaná na úrovni príjemcov s ohľadom na mestské orgány, riadenie realizácie integrovaných eh, teritoriálnych investícií. A po agende pre mesta je veľmi dôležité, aby sa zaistilo, že technická pomoc podporí tvorbu kapacít na úrovni mestských oblastí a mestského rozvoja. Myslím, že rozšírenie programov na štruktúrálnu podporu po roku 2020 malo byť zvážené a pretože v súlade sa um, treba zlepšiť ruský semester posilnením prepojenia medzi koheznou politikou a špecifickými odporúčaniami pre krajiny vo krajín jedna z oblastí mala byť na lepšiu viditeľnosť koheznej politiky a osvetu medzi občanmi, aby sa zaistilo, že dosiahnuté výsledky fondu budú prístupné všetkým. To je mimoriadne dôležité a dúfam, že to bude zaradené do našej správy. Opätovne ďakujem, pani Tomašič. A ja rada predložím k správe pozmeňujúce návrhy. Dobre, ďalší tieňový spravodajca už nie je. A ďalší rečníci, pani Damato nasleduje. Ďakujem, pani predsednička. Chcem poďakovať kolegyne Tomášič. E, ide o veľmi dôležitú tému a táto téma sa často aj e, objavuje pri našej práci. Technická pomoc by, mal, by mala mať za cieľ pomôcť e, tým, ktorí sa zúčastňujú na projektoch, ktoré financuje komisia. Táto, po, túto pomoc možno využiť na prípravné aktivity, správovanie, vyhodnocovanie, monitorovanie či audit. Pani pani kolegyňa hovorí o jednotlivých kritických bodoch, napríklad hovorí o ťažkosti, ťažkostiach miestnych orgánov udržať si kvalifikovaný personál, ktorý a e, Často to predstavuje aj e, významnú prekážku tomu, aby vôbec všetko fungovalo tak, ako má, ale je to aj akýsi paradoxný efekt, e, kedy vlastne konzultačné spoločnosti nepomohli verejným orgánom tak, ako mali. E, napríklad v roku 2015 vyvstalo z prieskumu jedného talianského týždenníka a hovoril sa tam o dvoch konzultačných spoločnostiach PricewaterhouseCoopers a Ernst Young, ktoré inkasovali od roku 2007 do roku 2013 okolo 4, 42 až 44 miliónov eur za technické konzultačné práce na juhu Talianska. Mne sa zdá, že tu je to mne sa zdá, že takéto peniaze určite mohli byť vynaložené lepšie. A to sa týka najmä teda otázok regiónov členských štátov a tieto peniaze určite mohli byť využité na to, aby sa prijal nový kvalifikovaný personál do verejných orgánov. Kriticky, kriticky vnímam potenciálne možnosti, e, pokiaľ ide o programy e, štruktúrálnych reforiem, ktoré e, Súhlasím s tým, aby sme pripomenuli dôležitosť etického kódexu pri partnerstvách zdôrazňujem potrebu eh, pomôcť eh, náležitým stranám posilniť svoje kapacity pri príprave a vykonávaní programov. Na záver poviem, že je nevyhnutné zanalizovať si to, aby sme mohli vložiť túto technickú pomoc do jednej hlavnej osy. Um, ehm, pretože to by podľa nás prinieslo zlepšenia pri vyhodnotení a pri kontrole. A podľa nás by to malo byť zakotvené aj v rámci e, usmernení pri jednotlivých nariadeniach, ktoré budú schválené. Pán Nielsen. Tak, tak som Ďakujem veľmi pekne. Ja to poviem veľmi stručne. Myslím, že to stanovisko ukazuje správny smer. Ja som veľa rokov sa rozčuloval nad tým, ako špatne je zvládaná technická pomoc, ktorá v podstate sa využíva na financovanie činnosti národných orgánov. My tu poukazujeme na to, že technická pomoc sa musí zameriavať na úroveň realizátorov projektu. Uvediem príklad, keď chcete vytvoriť regionálnu platformu, drobných podnikateľov a malých firiem, aby mohli lepšie spolupracovať a zvládať spoločne väčšie projekty, tak a požiadajú technickú pomoc nie je žiadna, pretože si ju nechajú národné orgány. Tá pomoc je na to, aby zjednodušila implementáciu programov. A to hodnotenie nemôžu urobiť národné orgány samotné, takže ideme správnym smerom, ale myslím, že by to mohlo byť napísané ešte ostrejšie. Ďakujem pekne. Chcel ešte niekto požiadať o slovo? Nie. No a slovo teraz dostane zástupca Európskej komisie. Kto to bude? Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, za to, že som, dostal slovo, som Pasko Bojman, vedúci oddelenia pre kompetencia budovania administratívnych kapacít na DG Regio. Ďakujem za túto správu, ktorá nám dáva dobré vstupy o tom, ako lepšie používať technickú pomoc v budúcnosti. Čo sa týka programovacie obdobia na toto obdobie 2000, do roku 2020, tak my sme sa snažili vyzvať členské štáty, aby používali technickú pomoc takým zacielenejším spôsobom v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, kedy sa to vnímalo ako nejaká paušálna suma, ktorú dostal každý program a komisia nemala veľký záujem o to, zistiť, ako sa peniaze používajú. Takže my sme povzbudili členské štáty a riadiace orgány, aby používali technickú pomoc a lepšie no je správne, že najväčšia časť technické pomoci na členských štátov ide na ľudské zdroje, na personál a v prípade o tej pomoci na podporu platov alebo ono sú tak žiadame členské štáty, aby vypracovali plán pre ľudské zdroje, tak aby sa zaistilo, že peniaze budú vynaložené korektným spôsobom a ne, nezostanú na centrálnej úrovni, že pôjdu aj do dôležitých sprostredkovateľských orgánov. No a rovnako členské štáty vyzývame, aby používali technickú pomoc na follow-up nesplnených kondicionalít a plánov ex ante a rovnako do všetkých operačných programov e, zaradili, aby boli zarezované peniaze pre technickú pomoc na boj proti podvodom a korupcii, čiže to je nový element nášho nariadenia. Nedosiahli sme všetko, čo sme chceli. E, Mm, že technická pomoc sa nesplňa efektívnym spôsobom, najefektívnejším a s to zlepšením my sa tešíme na diskusiu po roku 2020 a toto je dôležitý dokument, ktorý prispieje diskusiám. Poprvé myslíme, že je dôležité vidieť, ako niektoré časti technické pomoci by sa dali frontloadovať a využiť a vytvorený rámec kapacity predtým, než sa budú implementovať a vyberú projekty. Na druhej strane musíme dávať tiež pozor na to, aby sme mali proces evolúcie a nie revolúcie a myslíme, že sú tam dobré elementy, dobré trendy, tak ako sa využíva technická pomoc a my musíme tie dobré veci ďalej podporiť a posilniť. No a nielen v členských štátoch, ale aj medzi členskými štátmi si môžeme vymieňať skúsenosti a veľká časť technickej pomoci by sa dala použiť na tieto veci, na zdieľanie osvedčených postupov v rámci EÚ. Dnes podporujeme silnou integráciou a konzistentnejšie použitie technickej pomoci medzi rôznymi e, fondami, takže stratégia jednej, všetky prostriedky koordinácii s aktivitami No a ďalej ex post hodnotenie o tom, ako sa využíva technická pomoc v tomto aj tak na úrovni zdieľaného manažmentu by bolo dobré na vyvodenie poučení o tom, ako sa využívajú peniaze. Viacero pripomienok sa ale tiež lepšieho zariadenia príjemcov. My tiež príjmame iniciatívy k tomu, aby sme zistili, ako ďalej posilniť administratívne kapacity príjemcov a to dobrý zdroj financovania, ktorý sa dá na toto použiť, e, pokiaľ to bude samozrejme zacielené na tých príjemcov, ktorí vyžívajú štrukturálne fondy, ale sem patria podľa nášho názoru regionálne a lokálne samozprávy a orgány. Jedna priama otázka bola nasmerovaná na nás e, o nedostatočnom e, výdavku klinickej pomoci na centrálnej úrovni Takže my sme na DG Regia pre toto programové obdobie vypracovali stratégiu na použitie technickej pomoci. Obsahuje 9 priorít, takže snažíme sa lepšie zameriavať technickú pomoc na centrálnom úrovni kľúčové oblasti, ktoré sú dôležité. Zdôrazňujem finančné nástroje, rozvoj miest, administratívne a budovanie administratívnych kapacít napríklad. Takže takto chceme oveľa lepšie streamlinovať technickú pomoc a jedna vec, ktorú sa snažíme použiť, na použitie technickej pomoci na centrálnej úrovni tým, že hľadáme viace systémové riešení a nie len ad hoc iniciatív a otocovaním peňazí rôznym spoločnostiam, hľadanie peer-to-peer systémov, takže namiesto individuálnych aktivít sa zaoberáme systémovými riešeniami, ktorých profitujú členské štáty a kde sa dajú investovať a veľké sumy prostriedkov samozrejme. E SRSP, e, podporný program na štrukturálne fondy a štrukturálne programy. E, tam sme minuli veľa peňazí. okay. prostriedky budú prospech efektívneho využívania prostriedkov, myslíme verejné obstarávanie, štátnu pomoc, modernizácia, štátnej administratívy a tak ďalej. To všetko má priame alebo nepriame prínosy pre investície z našich fondov. No a to je na teraz všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Tomašiče, chceli by ste ešte niečo dodať? Ďakujem pekne, naozaj veľmi stručne. Ďakujem vám všetkým e, za vaše príspevky, za vaše E, návrhy a e, keď e, to bude takto pokračovať aj naďalej, tak sa dopracujeme k vynikajúcej správe. Ďakujem pekne. A dnes dobre, naše zasadnutie končí, budeme pokračovať o 15.00 a teraz nás predseda parlamentu tajomne pozýva na oslavu 60. výročia rímskych zmluv. Takže do 15.00 je zasadnutie pre